everybody. Welcome. Vítajte, vážení kolegovia. Vítajte na prvej schôdzi nášho výboru v roku 2019. Pre tých z vás, ktorých som ešte nemala možnosť eh, sa stretnúť osobne s vami, želám vám všetko dobré do roku 2019. Je to určite veľmi dôležitý rok pre všetkých, čaká nás ešte veľa práce. Urobíme teda, čo je v našich silách, tak aby sme eh, to završili alebo zakončili čo najlepšie prvom rade, čo sa týka k navrhovaného programu, tu by som vás rada informovala, že e, v programe hlasovaní pre zajtrajšok je niekoľko zmien. V prvom rade hlasovanie o správe Dalton o lepšom e, presadzovaní a modernizovaní spotrebiteľskej legislatívy, tak to bude prvý bod, o ktorom budeme hlasovať. Až potom bude nasledovať hlasovanie o správe Varancová, ohľadom Charanzová, ohľadom poistenia proti eh, zodpovednosti osôb a až potom bude správa eh, Danty o programe jednotného trhu. Zvyšok hlasovaní potom už bude pokračovať v tom poradí, ako to je na programe. Ak nie sú žiadne poznámky alebo námietky voči tomuto návrhu a nevidím žiadne, tak to môžeme považovať za schválené. Dobre, ešte teda niekoľko oznámení predsedajúcej. Ako určite viete, tento um, výbor je vysielaný. E, máme to aj ako e-meeting, takže nemáme žiadne tlačené dokumenty. Zároveň tu máme aj svoj e, magazín, svoj e, časopis dispozícií dispozícii číslo 99 je už zverejnený, potom to máme schválenie zápisnice z ostatnej schôdze, konkrétne je to schôdza z 21. a 22. novembra rovnako ako je zápisnica zo schôdze 6. decembra, tak e, môžeme považovať tieto zápisnice za schválené v prípade, že nebudú prednesené žiadne namiatky, Žiadne nevidím, takže ich považujeme za schválené. Môžeme teda pokračovať, e, pôjdeme ďalej, e, vypočujeme si spätnú väzbu, informácie o rokovaniach, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva na jednotnom digitálnom trhu. Katrin Štiller ako naša spravodajkyňa nám tomu povie svoju správu. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ďakujem pekne kolegovia za to, že môžem podať správu o trialógoch. A teraz sme už mali 5 rokovaní o trialógu a to ostatné, ktoré malo byť dnes večer, bolo oficiálne zrušené práve kvôli tomu, že rumunské predsedníctvo nedokázalo získať mandát pre tieto rokovania. Takže takáto je situácia. Sme v momente alebo v bode, kde sme nikdy nečakali, že sa ocitneme, napriek tomu sme tu. A v každom prípade, ale pani predsedajúca, musím povedať, že som nikdy nevidela rokovania ako tieto počas 20 rokov práce v parlamentu. Na poslednom stretnutí tieňových spravodajcov, tieňoví spravodajcovia dostali text, ktorý e, nebol oficiálny text rumunského predsedníctva, ale niečo, čo skôr uniklo do novín. Asi ste to videli, v politiku sa to objavilo a zistili sme, že debatujeme o text, ktorý nebol oficiálny text na stretnutí tenevých spravodajcov, ktorý vôbec nemal byť predložený. A myslím si, že celá táto téma alebo celý spôsob, ako sa tieto, organizovania, tieto rokovania viedli, to rozhodne nebolo niečo, kde by sme sami cítili um, dostatočne konzultovaní alebo zastúpení. Takže to rozhodne nie je dobrá správa a uvidíme, či sa nám to podarí do konca tohto mandátu vôbec uzavrieť. To samo o sebe nemusí byť zlá vec, pretože tie veci, ktoré nás najviac zaujímali, a síce článok 13 konkrétne, a tie sa nevybe- neuberali tým smerom, ako sme chceli. Ešte stále pomerne veľa zmetku, ktoré z toho vyplývajú. Niektorí tvrdia, že článok 11, ktorý bol ďalší kontroverzný článok, a 11 a 13 boli vyňaté a možno tam dajú niečo nové. Uvidíme, či sa k tomu dá ešte niečo povedať, ale v každom prípade momentálne sme mierne viac vpredu, než naposledy, keď sme sa stretávali a musím povedať, že je naozaj znepokojúce, ako sa celé tieto rokovania vyvíjali. To, ako bol náš výbor, ako sa s nami zaobchádzalo, to nebolo naozaj dôstojné, ani si nemyslím, že je vhodné, kde sa teraz nachádzame. Do budúcnosti určite treba urobiť nejaké reflexie. Ani jeden trialóg, ani jednomu trialógu by nemal predsedať spravodajca, o tom sme už hovorili, to bolo veľké sklamanie, že výbor pre právne záležitosti, kde tomu predseda ani nie predseda alebo podpredseda výboru, ale spravodajca. To nebolo vhodné. Myslím si, že v ďalšom mandáte parlamentu mali byť jasné pravidlá pre to, ako tieto rokovania majú byť predsedané. A mali by tu byť konzistentné štandardy, ktoré budú platiť možno nejaký tréning pre predsedov a podpredsedov takýchto rokovaní, ako viesť takéto zasadnutia, najmä k tým témam, ktoré sú naozaj hlboko kontroverzné. No a ešte jedna perspektíva, ktorú by som uviedla k tomuto, sa týka toho, že ak naozaj chceme digitálny jednotný trh, niečo, čo bude dostatočne dobre odzrkadľovať aj realitu toho, čo máme, tak ten fakt, že momentálne máme situáciu v rokovaniach, kde my zakazujeme mémy, alebo kde je aj veľký, v podstate e, veľký argument v pozadí tohoto, že môžeme zakazovať mem, to je niečo, čo veľmi zasahuje jednu generáciu, generáciu možno nie tak moju, ale generáciu našich detí. Moje deti sa na to pozerajú, že kto vôbec môže rozmýšľať o mémach. Tak to je e, naozaj e, pravda. Môže to byť veľmi, mať zlý veľmi dopad a musíme byť voči, to, voči tomuto byť citliví. Naposledy, keď som podávala správu tomuto výboru, keď som e, pre, keď eh, budem sa pred... Teda krát vám podávam správu ako spravodajkyňa. 20 rokov som pracovala v parlamente, ale idem do novej pozície. Som bola veľmi rada, že aj 10 rokov som mohla pôsobiť v tomto výbore. Ak si to, z tohto môžeme niečo zobrať z mojej skúsenosti, tak je to to, že rokovania o takýchto citlivých témach by mali byť robené oveľa citlivejšie a na vhodnejšej úrovni, než bolo tomu v prípade dialógu o duševnom vlastníctve. Ďakujem pekne pani predsedajúca za to, že som mohla podať správu o tom, čo sa deje. <clears throat> Ďakujem pekne, Katrin. A ako si aj oznámila, bude to jedna, jedno z posledných zasadnutí, na ktorom sa zúčastníš. Ďakujem ti za všetko. Myslím, že naposledy to bude zajtra. Ďakujem ti za všetko, čo zrobila aj pre tento parlament. Julia, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca. A keďže Catherine Styler veľmi aktívne obhajovala pozíciu IMCO v priebehu celých týchto rokovaní, ehm, Nazdávali sme sa, že tieto rokovania by mohli byť aj uzatvorené s tým, že Katrin tu stále bude prítomná, ale chcem vás poprosiť ako predsedničku, ak bude ďalší trialog ešte pred koncom mandátu, aby ste zabezpečili, že výbor IMKO tam naďalej bude zastúpený aj na úrovni poslancov, pretože je naozaj veľmi dôležité aby naše kompetencie v týchto témach neboli eh, nejakým spôsobom ignorované. Otázka, či bude nejaký dialog, eh, trialog, to samozrejme závisí od rady a potom to bude na skupine socialistov, aby vymenovali alebo nominovali niekoho, kto bude kráčať v Katrinených šlapajách a tie sú naozaj uh, výrazné, nebude ľahké dostať jej štandardom. Dobre, môžeme teraz prejsť ďalej do, k ďalšiemu bodu na programe rokovania, to je správa o zložke ohľadom podpory spravodlivosti a transparentnosti pre eh, využívateľov sprostredkovateľských eh, služieb online. Normálne je to Kristal Šaldemus ako spravodajkyňa, ale eh, neviem, či je tu. To sme presunuli na záver rokovania, to znamená, že môžeme teraz prejsť na správu o predlžení prechodného využívania um, spôsobov iných ako elektronické ukladanie údajov, ktoré sú využívané pre Európsky colný kódex. A pán Selimovič je spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. Dovolte mi stručne informovať výbor o poslednom trialógu, ktorý sa týkal predlženia tohto dočasného využívania prostriedkov iných ako elektronické spracovanie údajov. Trialóg sa uskutočnil v Štrasburgu 11. decembra počas rakúskeho predsedníctva a bohužiaľ aj rada, aj komisia neukázali flexibilitu ohľadom presného dátumu, kedy by mohol byť zavedený elektronický systém pre celné konanie a dokedy by mal byť predložený. Parlament trval na dátumoch, ktoré sú uvedené v našich pozíciách 2023 ale Rada a komisia sa nechceli e, zaviazať kompromisu a trvali na dátume 2025. Okrem toho Rada trvá na tom, že by sme mali zahrnúť niektoré národné systémy do rozsahu tohoto návrhu a predložiť termín do roku 2022 pre národné systémy. Takáto neflexibilita viedla k tomu, že e, sme nedospeli k medziinstitucionálnej dohode počas tohoto trialógu, ale Zostávam optimistom. Myslím si, že trialog v Štrásburgu umožnil úprimnú výmenu názorov a podarilo sa nám vyčistiť stôl z ostatných tém a som si istý, že tak parlament, rada ako aj komisia teraz lepšie chápu svoje vzájomné pozície. Ďalší trialog sa uskutoční tento týždeň v stredu a za svoju stranu môžem uistiť všetkých, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som našiel riešenie takže dosiahneme hladkú dohodu s rumunským predsedníctvom. Ďakujem veľmi pekne. Držím palce pri finalizovaní tejto zložky. Ďalšia téma sa týka e, do zmluv o dodávaní digitálneho obsahu. Tu je Evelyn Gebhardt, za náš výbor nie je tu. Ak nikto ďalší sa k tomu nechce vyjadriť, tak pôjdeme na ďalší bod programu a ten sa týka to je na zajtra presunuté správa Danty. Takže to znamená, že sme týmto uzavreli podávanie správ, alebo pán Danty to povie zajtra pri inej zložke. Môžeme teraz prejsť eh, k bodu vytvorenie Európskeho eh, výskumného kompetenčného centra pre kybernetickú bezpečnosť a sieť národných koordinačných centier. Tu je pán Kuhn, ktorý je spravodajcom k tomuto bodu, takže um, budeme mať dnes vypočutie alebo zváženie pozmeňujúcich návrhov pre dnešný bod. Pán Kuhn tu bohužiaľ nie je, takže požiadal mňa, aby som vystúpila v jeho mene. Takže pán Kon by rád povedal, že dostal 14 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli za 14 kompromisných pozmeňujúcich návrhov bolo vytvorených na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli podané. Pán spravodajca je spokojný s tými riešeniami, ktoré sa našli na technických riešeniach. Žiadne väčšie politické rozdiely sa nečakajú. Rád by využil príležitosť a poďakoval tieňovým spravodajcom a ich týmom za vynikajúcu spoluprácu a celému sekretariátu výboru IMKO za výbornú podporu. Je tu viacero bodov, ktorých sa týkajú kompromisné návrhy prvom rade je to otázka vytvorenia Európskeho kompetenčného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré má byť kľúčovým bodom pre to, aby sa Európska únia stala lídrom na svetovej scéne v oblasti kybernetickej bezpečnosti a digitálnych technológií. Zároveň máme zvýšiť aj kompetencie a kapacity tohto odvetvia v Európe a zabezpečiť, aby sa Európska únia stala kľúčovým hráčom v oblasti boja proti kybernetickým útokom. V tomto smere je dôležité zabezpečiť vyvážené zastúpenie jednotlivých aktérov vo výbore a takisto aj vedecký a poradenský výbor musí klásť špecifickú pozornosť na zahrňanie alebo začlenenie malých a stredných podnikov. Dôležitosť vytvorenia silného, alebo silného súboru školení a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Na závere európske fondy by mali pokryť náklady, ktoré súvisia s financovaním aktivít, ktoré sú spojené s kybernetickou obranou. To znamená, a že môžeme teraz prejsť na e, názory tieňových spravodajcov za EPP. Je to pani Komi. Neviem, či je tu ona, alebo niekto vie v mene vystúpi. Andreas, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyňa Komi tu žiaľ dneska nemôže byť. E, ostala vyššie v Taliansku a preto ma požiadalo, aby som vám krátko povedal pár vecí. V prvom rade 235 ehm, pozmeňujúcich návrhov prišlo a ehm, kolegyňa z frakcie PP sama navrhla 22 pozmeňujúcich návrhov, ktoré viac menej všetky boli prijaté a po dvoch schôdzkach, ktoré už nastali na technickej ehm, rovine, bolo rozhodnuté, že nie je nutné aby sme urobili skôr skutených spravodajcov ale že už e, kolegyne kolegovia sa e, zjednotili a preto je tu návrh komisie pre Európskeho centra pre e, kyberbezpečnosť v oblasti priemyslu, technológie a výskumu a narazilo na veľký súhlas a preto môže byť bez problémov ďalej rozpracovaná. Pekne za EKR, pani Clarken, nech sa páči, ďakujem pekne. Pani predsednička, vítame e, názor spravodajcu, takisto aj ohľadom širokého koncenzu. Vítame široký koncenzus medzi politickými skupinami na tomto návrhu. Radi by sme len zdôraznili dôležitosť toho, že je nevyhnutné počiarknúť potrebu vyvíjať a používať medzinárodne uznávané riešenia, ktoré by mali byť e, hlavnou úlohou tohoto centra a je dôležité zabezpečiť globálny prístup, ktorý bude brať na vedomie expertízu v tomto odvetví a bude vymieňať názory v oblasti výskumu, úspešných postupov aj najnovších eh, zistení. To je dôležité preto, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť a zabránili fragmentáciu trhu. A na druhej strane vítame eh, túto správu aj začlenenie malých a stredných podnikov do aktivy tohoto centra. Takže ďakujeme. Ďakujem pekne za ALDE pán Hirsch. Ja ho tu nevidím, ani nikoho ďalšieho, kto by zastupoval Alde. Môžeme teraz e, na, za zelených. Julia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rovnako aj my by sme chceli poďakovať spravodajcovi za to, že si osvojil pomerne veľa našich návrhov. Myslíme si, že došlo k zlepšeniu ohľadom otázky vzťahu medzi kompetenčným centrom a otázkou obrany kde spravodajca navrhuje, aby sme zabezpečili, že akékoľvek výdavky, ktoré súvisia s obranou, by plynuli z Európskeho fondu pre obranu. Myslíme si, že aj takto by to muselo byť stále zdôraznené v článku. Ehm, a síce, že aj administratívne náklady z obranou by mali e, plynúť z tohoto fondu, preto by sme tam žiadali ešte ďalšie dodatočné ustanovenia. E, v ostatných témach sme spokojení s tým smerovaním, ktorým sa vyberá tento kompromisný návrh. Ďakujem pekne za Európsku komisiu. Tu je pán González Sancho. Ste tu? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a príjemné popoludne vám všetkým. Budem veľmi stručný z pohľadu Európskej komisie. Si veľmi vážime ten prístup, ktorý, ehm, ktorý je vyjadrený E, na úrovni výboru VIMKO, tak tomu bolo aj v prípade výborov ITRE minulý týždeň. A tie body, ktoré zazneli, sa uberajú práve smerom k zlepšeniu tohoto pôvodného návrhu. Takže netreba povedať nič iné, len poďakovať poslancom za túto veľmi dobrú podpornú prácu. Ďakujem pekne. Hlasovanie k tejto téme prebehne 29. januára. Ďakujem, panos. Lucy, eh, to chápem, ty nahrádzaš Evelyn Gebhardt E, kvôli správe o digitálnom obsahu. Nemýlim sa? Áno, ospravedlňujem sa, že meškám, ale bola som na inom stretnutí. Áno, tá myšlienka je taká, že rokovanie o trialógu by mali byť dokončené zajtra. A trvali zhruba rok na žiadosť EPP, tak ukončenie dlhodobých zmluv bude vylúčené z rozsahu účinnosti, takže členské štáty budú mať ešte stále právo e, rozhodovať o tejto oblasti. Vo všetkých ostatných oblastiach sme dosiahli plnú harmonizáciu, <clears throat> pričom sme zároveň zaviedli aj vysoký stupeň a úroveň ochrany e, spotrebiteľov a otázka aktualizácií bude potom e, vložená do témy hmatateľných e, produktov. Ďakujem pekne. To znamená, že môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu na programe a tým je e, prehodnotenie kompromisných návrhov a pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú Všeobecného bezpečnostného nariadenia, kde Roža Tún je naša spravodajkyňa. ale nevidím ju tu. Andreas, eh, možno ty ju nahradíš. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vy máte vždy um, pravdu povedzme podozrenia. Som veľmi rád, že môžem tiež e, zastupovať Ružatom. Ona je veľmi sklamná, že tu dnes nemôže byť, e, no ako viete, má e, dôležité povinnosti v Polsku a preto môžem povedať, že čo vám chcela ona sama povedať. V prvom rade sa vám chcela poďakovať hlavne všetkým kolegom za záujem v túto tému a opäť tu máme viac ako 300 pozničných návrhov. No, oni sa oberajú rôznymi smermi a Rúža chce nájsť e, zmysluplný kompromis, aby sa postupilo k hlasovaniu 23. februára. Už e, bolo jedno zasadnutie tieňových spravodajcov, ktoré bolo v Strasburgu a ďalšie bude tento týždeň v Bruseli. A k obsahu Rúža musí pripustiť, že je dosť sklamaná, keď videla, že tak veľa pozemcích návrhov oslabovalo alebo aj odstraňovalo niektoré technológie a chce e, to zopakovať, že je to e, balík e, a nie je možné si tam vybrať čerešničky a z komisie to trvá trošku dlhšie, ale čo týka súlad tých vlastností z hľadiska hodnotenia prospechu je dobrý výsledok a to je názor Ružetum a ona chce nám pripomenúť, že komisia začala ten proces e, s 15 technológiami, 23 z nich z týchto technológií najlepších a naďalej chceme o tom diskutovať a Rúža nechce prispieť k oslovovaniu toho návrhu. Preto chce sa držať e, väčšiny z tých návrhov komisie a preto by som mal e, sa zamerať na to, že má názor, že parlament už hlasoval za jeden z týchto bodov a preto veci sú to veci, na ktoré parlament sa má spoliehať, čo týka ich vlastnej linie. na no, Roža súhlasí s niektorými e, s tými obavami, čo týka fungovania e, tých e, asistovaných vodičov, pretože táto technológia nesmie zavázať vodiča, aby spomňoval, keď tam nie je obmedzená rýchlosť a preto ona už predložila isté návrhy, aby naša kompromis k tejto veci Ďalšia dôležitá vec pre Ružu je požiadavka na priamy výhľad eh, ona to pre nákladné automobily, ona to vidí pozitívne, mali by sme eh, byť eh, k tomu eh, realistickí, pretože rekonstrukcia kabín je dlhý proces, ale ak je šanca niečo tam rýchlo zrealizovať, tak mali by sme urobiť možnosť, aby sa to stalo a tiež by si so zaujímom vypočula návrh komisie. či sú tam napríklad ďalšie technológie, ako napríklad povinná požiadavka e, záznamníkov údajov aj pre kamiony, aj pre e, autobusy. A ona je pripravená zhodnotiť aj pre, aj proti s komisiou, aj s kolegami vo výbore, aby sme nakoniec našli veľmi užitočné a zmysluplné kompromisy. V každom prípade e, vysoké bezpečnostné štandardy zlepšia európsky automobilový priemysel a to neplatí len pre Európu, ale aj pre e, celosvetovú úroveň a ďakujem vám a ospravedlňujem sa, že nemohla prísť sama. Ďakujeme, ideme na tieňových spravodajcov e, za SAD pani Sehnalová. ďakujem za slovo. Pre sociálnych demokratov určite ide o veľmi dôležitý návrh, e, preto som spolu s kolegami predložila rad pozmenujúcich návrhov, ktoré sú zamerané na posilnenie ochrany zraniteľných e, účastníkov cestnej premávky a zvýšenie ich bezpečnosti. Ako sociálni demokrati priamo podporujeme e, priamy výhľad ťažkých nákladných vozidel a nielen ja sa domnievam, že by jeho naplnenie malo byť zrýchlené. Určite si Eh, chceme eh, zvýšiť potenciál eh, pre systémy pre detekciu nechránených účastníkov cestnej premávky, a to nielen pri nákladných autách, ale aj pre osobné autá. Tu hovorím o systémoch, ktoré upozorňujú na možnú zračku s cyklistami alebo chodcami a v kombinácii s ďalšej fázy s núdzovým brzením. Veľkým zlozvykom v dnešnej dobe je používanie mobilného telefónu alebo iného zariadenia počas jazdy, ktoré výrazne narušuje schopnosť riadenia. A tu treba viac apelovať na výrobcov, aby informačné systémy na palube vozidel nezvádzali pozornosť vodičov od e, riadenia a aj na samotných vodičov. Nedomňujem sa, že vhodné riešenie problému je povinná inštalácia vyspelého systému rozpoznávania rozptýlenosti, čo Navrajem najprv dôkladne vyhodnotiť. E, tiež podporujem e, signalizáciu, povinnú signalizáciu nezapnutého bezpečnostného pásu. Pásy sú určite jedným z najdôležitejších prvkov bezpečnosti vozla. Potom tu máme asistenčné systémy, ktorých cieľom je e, uľahčiť prácu vodičom a v prípade potreby im pomôcť. Tu podľa mňa výber komisie išiel správnym smerom. Predpokladám len niektoré vyjasnenia. Napríklad v prípade kedy niektoré systémy nebudú fungovať. Otázniky e, u mňa vyvoláva systém inteligentnej regulácie rýchlosti. Ako som už avizovala, pre zavedenie v podobe, ktorá má aktívne za do riadenia, postrádam dôkladnú analýzu jeho pripravnosti, vrátanie potrebnej infraštruktúry a tiež e, miery akceptovateľnosti zo strany vodičov. Predkladám preto text, ktorý zavedenie aj sa e, umožňuje bez aktívneho zásahu ho nasadiť tak, aby si vodič priam, najprv na neho zvykol. A to je dôležité pre všetky navrhované systémy, aby mohli v praxi účinne fungovať. Samostatne na kapitole je zapisovať údajov o nehode. Ten by mal byť e, konštruovaný len pre účely zaznamenávaní a uchovaní kritických parametrov a informácií týkajúcich sa narazov. Navrhujem celý rad spresňa textov, s ohľadom na zabezpečenie ochrany údajov a súkromia, aby sa vylúčilo zneužitie údajov alebo ich použitie na iné účely. Som tiež proti tomu, aby systémy vnútri automobilu mohli rozpoznávať tvár posádky. To nemá s bezpečnosťou nič spoločné. Čo sa týka šiestich doteraz prezentovaných komprensných návrhov spravodajkyne, ďakujem za ne rúže. A ako som spomenul minulý týždeň, na no, našom prvom zasadnutí tieňových spravdajcov. Verím, že sociálni demokrati to budú môcť podporiť. Vrátanie toho navrhovaného skrátenia lehoty pre použitie tohto nariadenia. Nielen u kompromisu číslo 5 čak bude samozrejme záležať na tom, ako budú zapracované vaše pripomienky. Takže ďakujem ešte raz a budem sa tešiť na ďalšiu spoluprácu nielen so spravodajkyňou, ale aj s ďalšími kolegami. Ďakujem pekne za EKR Dan Dalton, ale myslím, že pán Clarkin nie, tak za ALDE máme Dita Charanzová. Pán Selimovič nie, za zelených Pascal Durand nie. Takže dnes to preveráme veľmi rýchlo a ideme hneď na potom ďalšia kolegyňa má slovo. Vy tu zastupujete niekoho k tej téme? Ďakujem. Náš tieňový spravodajca ale tu nie Mnoho vecí už oznelo, chcem len e, stručne sa vyjadriť k tým predloženým pozmeňujúcim návrhom. Určite tu záujem e, k tejto dôležitej téme vrátanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené aby sme e, mali jasno v tom, ktoré sú prioritné oblasti pre parlament a aké témy majú byť podchytené v našej správe. Sú to obavy, ktoré sa týkajú návrhov komisie, ktoré sa snažíme tiež riešiť v našich pozmeňujúcich návrhoch. Oni sa týkajú špecifikácie inteligentných eh, systémov asistencie, udržania rýchlosti a tiež udržanie v jazdnom pruhu a tiež eh, záznamníkov údajov pri nehode a ďalších. Toto treba zvorazniť v našej správe, aby tá správa uviedla eh, silné stanovisko pre vyjednávanie s radou. Kolegyňa sa domnieva, že budeme musieť tiež riešiť niekoľko um, prerezových otázok v správe, ako napríklad presnejšia definícia uh, zrejiteľných účastníkov cestnej premávky alebo zabezpečenia technologickej neutrality navrhovaných bezpečnostných opatrení. Nakoniec budeme musieť navrhnúť uh, časový plán uh, aplikácie Eh, aby tieto opatrenia boli ambiciozne a realistické. Osobitnú pozornosť treba eh, venovať eh, novej technológii a zabezpečení ochrany údajov, ktoré táto bude zbierať a spracovať a tiež Oba tieto musia byť v plnom súlade s prísnymi pravidlami EÚ o používaní osobných údajov. Dúfam, že budeme môcť teraz postupovať dosť rýchlo, aby sme mali dobre dobrý výsledok budúcich vyjednávaní. Thank you, and I've seen that uh, Pascal Durand... Ďakujem, vidím, že Pascal Durand teraz uh, prišiel do miestnosti. Pascal, vy ste tieňová spravodajkynia za zelených. Chcete slovo? Nie? Tak ideme na Lucy Anderson, nech sa páči. Um, thank you, yes. Ďakujem. Toto je tá téma, zdôrazňuje, aký je dôležitý európsky automobilový priemysel, čo sa týka tých vedúcich um, technológií a ich uh, zlepšenie bezpečnosti vo vozidle a uh, chcem zdôrazniť, že je dobré, ako spravodaj uh, Kyňa zvorazňuje um, požiadavku priameho výhľadu vozidla ako si návrh 46 e, z výboru trend môže byť zohľadený pri zostavení konečného hlasovacieho zoznamu, čo sa týka požiadaviek na e, vplyv na bezpečnosť e, chodcov a cyklistov. Tiež chcem zvorazniť, že ten balík technológie ako celý musí byť zachovaný a odhlasovaný chceli, pretože vyberanie čersičiek eh, by podkopalo celú tú legislatívu a tiež chcem zvrazniť, že som nedávno požiadala komisiu o tom, aby ďalej skúmala eh, technológiu eh, pri požití alkoholu, pretože vieme, že mnoho nehod je spôsobených požitím alkoholu. Have... Ďakujem za Európsku komisiu. Máme tu pána Hočina. Uh, uh, uh, Ďakujem, pani predsednička. Najprv mi dovolte zvrazniť kvalitu toho týchto vystúpení a my sme dôsledne posudili všetky pozornosti návrhy a mm, podľa komisie je to veľmi dôležitá reforma a dúfame, že budeme môcť e, tú reformu prijať v tomto volebnom období, pretože ide o záchranu životov európskych občanov a, a e, myslím, že to je dôležitý pokrok v automobilovom premysle v oblasti automatizácie, čo sa týka konkrétnych bodov. Chcem zhrnúť, že najprv k téme rešpektovania ochrany súkromia. Súhlasíme s tým, že ten systém, eh, čo sa týka eh, zisťovania rozdelenia, tak eh, ich zámer nie je špehovať ľudí, ale majú zabraniť používaniu telefónov, smartfónov pri riadení, takže mm, ide tu o e, to, aby zabranili používaniu smartfónov pri riadení vozidla a e, mali by sa vyhnúť zavedeniu systémov, ktoré umožňujú rozpoznanie tváre, lebo súhlasíme s tým, že to nemá nič spoločné s bezpečnosťou a tiež čo sa týka inteligentného eh, rýchlostného asistenta. Tu sme otvorení kompromisom zohľadňujúc eh, priateľnosť eh, medzi vodičmi a mohli by sme prijať systém, ktorý sa dá dočasne zapnúť alebo vypnúť v odvodnených okolnostiach. A čo sa týka zaznamenávania údajov z nehody, tu chceme úplne vyjasniť, že sa dovňame, že ochrana údajov a súkromia musí byť zabezpečená a cieľom je posilniť tento princíp. Ďakujem. A ako už bolo oznamené, hlasovanie k tej téme nastane 21. februára a teda už otvárame tento bod na programe a ideme k ďalšiemu bodu a to je téma poistenia zodpovednosti e, za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidel a e, aby sme e, vynutili povinnosť poistenia sa a je tu niekoľko pozemcích návrhov. Pani Charanzová je spravodajkyňa. Počkáme teda, kým príde. Okay, so uh, then we will uh, first take... Takže najprv mm, preberme e, prvý bod na programe, pretože spravodajca k tomu, spravodajkyňa k tomu je prítomná a to je téma o predchádzaní šírenia teroristického obsahu online a tu budeme posudzovať návrh stanoviska, ktorý e, predniesla spravodajkyňa Julia Reda. And, uh, I think... Ďakujem pekne. Myslím, že výmena názorov je jediná vec, ktorá prišla e, skoro k tejto téme. Žiaľ, e, nedokázali sme začať prácu k tomu naredeniu terorizme, pretože to bola dlhá diskusia o strete záujmov a preto tiež e, bolo stanovisko IMCO vydané len minulý týždeň, preto sa ospravedlňujem kolegom za to, že to bolo ohlásené tak krátko a mm, IMKO je do toho zapojené podľa pravidla 53+, plus. ja budem uh, teda obhajovať stanovisko IMKO v zasunutí tieňových spravodajcov uh, LIBE a, a hlavne sa týka smerice, ktorý má tento návrh zohľadňovať. Tiež uh, vítame účasť uh, pána Daltona za tento výbor, takže očakám tam hladkú spoluprácu, čo sa týka obsahu toho stanoviska. Všetci sa zhodneme na tom, že boj proti páchaniu teroristických trestných činov je kľúčový a dôležitý a tiež súhlasíme, že nábor a propaganda eh, zo strany teroristických organizácií prosím sociálnych médií je dôležitá vec, ktorá môže prispiať k radikalizácii. No zároveň musíme ostať chladní a musíme si uvedomiť, že nikto sa nerozhodne um, spáchať teroristický trestný čin len preto, že videli uh, teroristický čin online a je tam uh, veľa rôznych rizikových faktorov. Dnes väčšia ľudí, ktorí spáchali teroristický trestný čin, boli známi orgánom, takže akékoľvek opatrenia, ktoré príjme, musia byť súčasťou širšej stratégie, ako napríklad uh, Vzdelávanie, sociálna práca, deradikalizácia a tiež boj proti turistickému obsahu online nemôže e, nastavať na úkor práva slobod, pretože potom by sme bojovali za turistov, keby sme podkopali naše vlastné liberálne demokracie a podliehali turistickým útokom. Podľa uh, hodnotenia dopadu komisie len 1% e, tých uh, hostingových e, služieb e, boli e, terčom teroristickej propagandy, ktoré sa umiestňovali na ich servery. Takže nemôžeme mm, len tak paušálne zavedzať všetky rôzne povinnosti voči webovým stránkam, pretože väčšina webu nie je posunutá teroristickým obsahom. Hlavným cieľom môjho stanoviska je, aby to nariadenie bola, bolo viac zacielené a bolo to viac s, v súlade s smericou elektronického obchodu a navrhujem obmedziť e, predmet a rozsah e, tým, že e, sa z toho vylúčia webové stránky, ktoré prevádzkujú webové služby a kládové služby. Chceme, aby kládové služby poskytovali užívateľom e, šifrovanie, aby zvýšili bezpečnosť, ale keď majú šifrovanie, tak to znamená, že e, tiež poskytovateľia tých e, služieb nemôžu čítať obsah, ktorý je na cloude a preto nemôžu tým pádom poskytovať informácie. Smernica o terorizme, ktorú sme prijali začiatkom tohto volebného obdobia, bola naplnená len v septembri a musíme teda zistiť, či už zavedené opatrenia fungujú, ale samozrejme budeme sa pridržať harmonogramu gestorského výboru LIBE, aby teda sme zohľadnili um, príslušné um, skutočnosti. Taktiež nesmieme um, meniť uh, definíciu E, týchto teroristických e, trestných činov, preto navrhujem zosúladenie e, definícií v tomto nariadení so smernicou o terorizme, kde sa už hovorí o nezákonnosti teroristickej trestnej činnosti v celej Európe. Toto nariadenie o terorizme zavádza tri povinnosti pre webové sídla, aby teda reagovali na žiadosť a príkazy o stiahnutie obsahu a proaktívne reagovať. Reakcia na tieto príkazy je veľmi dôležitá a možno nemenej kontroverzná. Ten, tá žiadosť stiahnuť teroristický obsah do hodiny je prehnaná. Samozrejme, musíme rýchle reagovať a stiahovať takýto obsah, ale táto lehota v rozsahu jednej hodiny um, neumožňuje ani um, najzákladnejšie overenie um, takéhoto príkazu, či bolo napríklad vydané príslušným orgánom a podobne. A niektoré malé spoločnosti nemožno zastihnúť 24 hodín denne nepretržite, čiže um, mnohé z takýchto spoločností pritom nikdy takýto príkaz sa nedostanú. Takže ja navrhujem, aby sme zosúladili toto nariadenie so smernicou o terorizmi, aby sme um, postupovali primerene, ale každá, každá ehm, hostingová spoločnosť musí byť k dispozícii justičným orgánom a stiahovať takýto e, obsah, ale myslím si, že ehm, takéto povinnosti by mali byť e, povinné len pre poskytovateľov, ktorí v praxi sú vystavení takémuto obsahu. Tie, tí prevádzkovateľia, ehm, ktorých sa to netýka v praxi, nikdy nemali dočinenia s takýmto obsahom, by mali byť vyňatí z článku 3. A takéto platformy by e, nemali rozhodovať o tom, čo je propagandou a čo nie je. Preto navrhujem vypustenie článku 5, kde sa e, uvádza e, dobrovoľné nahlasovanie takéhoto obsahu. Ak verejnoprávny orgán informuje platformu o teroristickom obsahu, E, takáto platforma musí e, takúto skutočnosť zaradiť do posudzovania, či ide o teroristický obsah alebo nie, pretože inak sa dostáva do situácie, e, že bude zodpovedať za podýchanie takéhoto obsahu na internete, ale v určitej miere pôjde o dobrovoľné opatrenia, čo nie je podľa mňa primerané. No a možno najdôležitejšie je to, že treba zabezpečiť súlad so smernicou o elektronickom obsahu a preto navrhujem vypustenie článku 6 o proaktívnych opatreniach. Je pravda, že niektoré Niektoré veľmi veľké spoločnosti už e, využívajú nahrávacie filtre aktívny, ale také, takéto opatrenie by narušilo chartu základných práv a aj smernicu o elektronickom obsahu. Ak sa e, nemali by sme teda e, podporovať takéto nadmerné používanie niektorých technických postupov ako tieto nahrávacie filtre tento právny predpis eh, nie je, mm, nie je dostatočne zrelý na to, aby priniesol pozitívne skutočnosti, čiže ehm, nemôžeme, mm, kým sa to nevyrieši, nemôžeme zaviesť povinné dodržiavanie týchto opatrení. Je, je potrebné eh, taktiež zabezpečiť nápravu, ak platformy už využívajú takéto opatrenia s cieľom rýchlo odstrániť teroristický obsah, eh, ehm, ako navrhujem, je teda Mm, prijať určité opatrenia. Možno do eh, lehoty predložím ešte eh, ďalšie pozmeňovacie návrhy eh, v tomto kontexte, aby sa uplatňoval mm, princíp krajiny pôvodu ako v smernici o elektronickom obsahu. Taktiež je potrebné zabezpečiť procesné záruky ako dohľad, právo na náruku, ako aj väčšiu transparentnosť na strane hostingových služieb. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je do stredy a Um, taktiež e, IMCO sekretariat čo skoro potvrdí stretnutie tieňových e, spravodajcov do 21. februára. Um, sa do, na tomto e, teda dohodneme, ale, ale um, výbor LIBE bude o tomto hlasovať až 21. marca, čiže to nám umožní zabezpečiť dostatočne zastúpenie aj v rámci výboru LIBE. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu Ibu Mendel ako tieňového e, spravodajcu. E, odovzdávam slovo tieňovej spravodajky. Ďakujem veľmi pekne. Tento Ehm, návrh nebolo vynikajúco vypracovaný, čiže potrebujú určité vylepšenia. Naozaj oceňujem to, že eh, tu máme len pravidlo 53+, ale dúfam, že odborné poznatky tohto výboru sa v plnom rozsahu zohľadňa. Je dobré aj to, že ehm, budete, prítomní na zasad, budete prítomná na zasadnutí tieňových spravodajcov. Myslím si, že je potrebné zohľadniť aj to, ako to nadväzuje na smernicu o terorizme a je potrebné korektne vypracovať v tomto ohľade aj znenie riadenie a treba o tom informovať aj radu. Súhlasím e, s mnohými pripomienkami Julie. Nie som si e, však istá, či by sme e, mali prijať až taký um, extrémny prístup, teda že vypustíme články 5 a 6, skôr by sme ich podľa mňa mali no, upraviť a nie vypúšťať ich. Myslím si, že je správne, že keď konštatujete, že sú tu uh, určité problémy, uh, pokiaľ ide o poskytovanie služieb, um, poskytovateľov služieb a ich infraštruktúru, v súvislosti s teroristickým obsahom a um, teda posúdiť aj to, čo je realizovateľné. Na to treba naozaj veľmi pozorne nazerať a posudzovať to, pretože definícia poskytovateľa hostingových služieb nie je jednoznačne um, definovaná či už v texte komisie, ani v normatívnej časti, ani v úvodných ustanoveniach. No a ak to z technického hľadiska nie je možné uh, pre um, cloudovú infraštruktúru alebo pre iných eh, takýchto poskytovateľov identifikovať um, konkrétny obsah, aby ho následne mohli stiahnuť, tak myslím, že nie je správne, aby eh, patrili do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, či už teoreticky alebo eh, prakticky. No a E, taktiež ma znepokojujú ustanovenia týkajúce sa sankcií, pretože si myslím, že by bolo vhodnejšie, ak by sme sa dopracovali k harmonizovanejšiemu prístupu. Ide v konečnom dôsledku o nariadenia. Musíme to skutočne naformulovať správne. Hoci to nie je až také zvyčajné, pretože členské štáty e, majú e, veľmi výraznú diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o sankcie predsa len v prípade eh, veľkých spoločností eh, tie by sa mohli stávať eh, teda veľmi výrazným primateľom týchto sankcií, čiže aj toto treba posúdiť. Uvedomujem si, že tá lehota bude čoskoro, ale dúfam, že každý v tomto výbore bude mať príležitosť všetky tieto otázky dôsledne zvážiť. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu pána Dana Daltona za ECR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a um, ospravedlňujem sa že prichádzam trochu neskoro. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za návrh stanoviska. Myslím si, že je to dobrý prístup, ako pracovať na tomto návrhu. Um, možno však viaceré eh, z týchto návrhov zachádzajú príliš ďaleko pre, pre eh, moju skupinu, ale chápem eh, vaše obavy, pokiaľ ide o ochranu informácií a um, slobodu E, slova. Ja som spravodajcom e, za tento spis vo výbore LIBE a určite nie som spokojný s tým, čo e, v podstate sa odohráva na pôde výboru IMKO. Myslím, že naše skupiny prijali takéto rozhodnutia. Myslím si, že nás to dáva do pomerne nepriaznivej um, pozícii, ale ubezpočujem vás, ja som teda spravodajcom pre výbor Libe, ale určite budem zohľadňovať eh, aj eh, názory na vec, eh, ktoré som počul v tomto výbore a ako hovorila Lucy, určite aj odborné poznatky tohto výboru, um, um, pretože e, výbor IMKO má určité právomoci v tomto ohľade. Tiež z Lucy súhlasím s tým, že e, tento návrh nie je dobre nakoncipovaný, naozaj ešte treba na tom zapracovať, aby sme nevytvárali uh, nejaké nepredvídateľné dôsledky a to ešte skutočne vyžaduje veľký kus práce. Podporujem celkovo základné ciele tejto práce. Zdá sa, že je skutočne problematické to, že na, na internete figuruje množstvo teroristického obsahu a ostáva tam príliš dlho, čiže určite môžeme E, určite zrýchliť a zvýšiť efektívnosť odstraňovania takéhoto obsahu. Myslím si, že tento návrh je dobrým základom e, pre takéto úsilie, ale sú tu určité oblasti, kde sa dá zvýšiť efektívnosť. Rozsah pôsobnosti sa zdá byť primeraný, ale na základe e, doposiaľ vykonanej práce zdá sa, že tam je problematická najmä otázka cloudovej infraštruktúry a nemyslíme eh, tým Dropbox alebo podobné cloudové služby, ale služby, ktoré sa používajú pre podniky, štandardizované služby, ktoré sa využívajú pre webové sídla, kde sa nefiltrujú eh, takéto údaje a nemajú technické nástroje na základe toho, čo som vyrozumel, stiahnuť takýto obsah. Jednoducho eh, na to, aby stiahli teroristický obsah, musia stiahnuť celé webové sídlo a myslíme si, že toto je naozaj veľmi extrémne opatrenie. Ak zaradíme podniky do rozsahu pôsobnosti, tak s, tým súvisia otázka, e, kto bude pri Ehm, vlastne príjmať opatrenia príslušného orgánu, či, bude, či, či to bude platforma alebo spoločnosť. Čiže toto treba e, posúdiť veľmi pozorne, e, keď budeme posudzovať to, či hostingové služby majú spadať do rozsahu pôsobnosti. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, mnohé vymedzenia pojmov v tomto e, návrhu už sú štandardizované v európskej legislatíve, najmä napríklad teroristický obsah. Podľa môjho názoru sa O, te, o tomto definícii rozhodovalo v kontexte smernice o terorizme a myslím si, že toto nie je to správne miesto na to, aby sme otvárali diskusiu o tomto pojme a jeho definícii. Treba sa jednoducho priklaniť k dohodnutému e, pojmu. Možno niektorí budú proti tomuto namietať, ale vzhľadom na to, kde sa aktuálne nachádzame, myslím si, že je najvhodnejšie e, jednoducho prevziať e, túto definíciu teroristického obsahu a nepúšťa sa do diskusie k tomu, čo je a čo nie je teroristický obsah. Pokiaľ ide o šírenie e, teroristického obsahu na internete, e, čo ma teda najviac znepokojuje v kontexte tohto návrhu je, e, sú je to teda, aby neboli vôbec eh, narušené ustanovenia v smernici o elektronickom obchode, ktoré sa týkajú obmedzenej zodpovednosti a teda túto otázku musíme primerane vyriešiť. Taktiež si myslím, že jednoduché vypustenie eh, článkov, ktoré sa týkajú eh, proaktívnych opatrení, možno nie sú správnym krokom ehm, v, uvidíme teda, ako prebehnú diskusie v rámci výboru LIBE, ale podľa mňa to nie je najvhodnejšie. Pravdepodobne bude treba príjmať niektoré proaktívne opatrenia, najmä tie, ktoré budú sídla príjmať eh, dobrovoľne, tie treba uznávať, ale myslíme si, že by to v texte malo byť naformulované tak, že sa ubezpečíme v tom, že platformy nebudú sankcionované za dobrovoľné opatrenia, ktoré budú príjmať ehm, v prípade, že ehm, sa e, vyskytne táto potreba, ale samozrejme chceme, chceme obmedziť tie povinnosti len na riziko, čiže chceme, aby e, tá povinnosť sa týkala tých platformiem, kde skutočne je riziko. Myslím si, že toto figuruje v návrhu komisie, je to tam dostatočne explicitné a treba sa na to zamerať, ale myslím si, e, že to môže, to, čo navrhuje pani spravodajkyňa, môže poslúžiť ako, ako dobrý základ ešte mm, niekoľko slov k sankciám. Samozrejme sú významnou časťou tohto návrhu. Už sme mali precedens eh, v rámci nariadenia GDPR o eh, sankcii, ktorá sa opierala o výšku obratu. Ja si myslím o tomto osobne, že to nie je tá, tá správna cesta, ale už eh, je to v podstate v um, európskych právnych predpisoch, už je to tam zakotvené, takže asi to budeme musieť uh, jednoducho akceptovať. Ale taktiež uh, treba um, mať uh, sankčný systém, ktorý bude zohľadňovať aj polahčujúce okolnosti. Takže treba sa ubezpečiť eh, v tom, že budeme mať eh, naozaj primeraný a spravodlivý eh, postup a to je dôležité, aby sme to prerokovali v rámci výboru IMCO, aby sme teda zohľadnili aj celkovú situáciu na digitálnom jednotnom trhu a určite sa teším na vstupy výboru IMCO a teším sa aj na ďalšiu prácu na tomto spise. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Dan. No a e, skôr, než dáme slovo pánovi Salimovičovi, tak dám slovo ešte pani Mejdel. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a prepáčte, že som prišla trochu neskoro. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ešte raz. Na úvod by som chcela komisii poďakovať za návrh, ako aj pani spravodajkyni za veľmi eh, naozaj podrobné eh, stanovisko, návrh stanoviska, ktorý ste eh, predložili. Všetci si uvedomujeme, že na internete existuje množstvo teroristického obsahu, ktorým, v ktorom sa chvália rôzne teroristické skutky a na základe toho Európania majú opodstatnenie pocit, že nie sú v bezpečí, teda aj pri svojich každodenných činnostiach, najmä po parížských útokoch sa začali rôzne opatrenia na stiahovanie takéhoto obsahu, e, ktoré, ktorý e, teroristické organizácie na internet dávajú. No a odvtedy e, sa zriadila dobrovoľná spolupráca s Európskym internetovým fórom a zlepšila sa aj komunikácia s Interpolom, Europolom a s príslušnými odvetviami, aby sa rýchlo e, stiahoval nezákonný obsah e, na internete alebo obsah, ktorý sa za takýto považuje. Čiže myslím si, že je to jasný príklad toho, že všetky zainteresované strany sú zjednotené v tejto téme a Um, slúži to ako dôkaz aj o tom, že teroristické skupiny využívajú moderné technológie na to, aby šírili rýchlo svoj obsah a no, vlastne komunikovali s širokým publikom. Tento návrh je veľmi um, naozaj potrebným legislatívnym nástrojom. Sú tu niektoré znepokojúce otázky, o ktorých hovorí pani spravodajkyňa v návrhu stanoviska, najmä definícia hostingových, posting, poskytovateľa hostingových služieb teroristického nejakého obsahu a, a teda aj iné. Súhlasím s, s pani spravodajkyňou v tom, že je potrebné chrániť základné práva ako právo na súkromie a právo na slobodu slova, ale taktiež treba um, Ehm, spolupracovať so samotnými komunitami v teréne pri ehm, riešení otázky ehm, teroristického obsahu a jeho stiahovania z internetu. Myslím si, že naozaj je potrebné ďalej diskutovať o tejto téme aj o otázke nezákonného obsahu, pretože slovo nezákonný nemá rovnaký význam v jednotlivých členských štátoch. No a pokiaľ ide ďalej o sankcie za nedodržiavanie predpisov, už sankcie sú významným nástrojom, no a a e, to, ako sú aktuálne zaramcované, e, môžu spôsobiť odlišnosti v jednotlivých členských štátoch. E, taktiež interakcia, interakcia s právnym predpisom, pokiaľ ide o elektronické obsahy, by sa mala preskúmať v tomto kontexte, to odporúčam. No a pokiaľ ide o otázku príslušných orgánov a tieto ustanovenia, myslím si, že treba spresniť to znenie, aby bolo jasné, ehm, ako sa toto ustanovenie myslí. No a um, v podstate eh, ďalšie základné veci, ktoré považujem za významné, um, budem riešiť aj v pozmeňovacích návrhoch, ktoré plánujem predložiť. A ďakujem eh, Julie Rede za mm, investované úsilie do tohto návrhu stanoviska. Ďalej sa tešíme na eh, spoluprácu s pani spravodajkyňou a s tieňovými spravodajcami. No a ešte Mám žiadosť o isté vysvetlenie, týka sa toho technického aspektu, vzhľadom na to, že ehm, tento text bol pomerne neskoro ehm, predložený ehm, teda um, ten, tá, chcem požiadať o predlženie lehoty uh, do 23. tak ako to bolo doteraz, ale do 6. popoludňa dúfam, že mm, nám vyhoviete a všetky pozmeňovacie návrhy z našej strany zašleme aj písomne, aj e-mailom. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Salimovič za uh, svoju frakciu. Ďakujem pekne, dovolte mi poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú správu, takisto aj komisii za návrh a ostatným tieňovým spravodajcom za prácu. Bude to veľmi zložitá správa, budeme na nej musieť pracovať citlivo, s opatrnosťou, ktorá je vyžadovaná a naozaj som si nie celkom istý, či rok volieb je rokom pre opatrnosť a citlivosť, ale budeme to musieť vyriešiť, kde si po ceste tento problém. A áno, všetci si veľmi dobre uvedomujeme, aký problém je s nelegálnym obsahom ako sa presúvuje stále, ako sa presúva stále medzi hranicami, spomeniem len jedno číslo. Twitter pozastavil viac ako 1,2 milióna účtov kvôli porušeniu a podmienok užívania spojených s propagáciou terorizmu a to medzi, oktobrom medzi augustom a oktobrom 2017. Takže áno, je tu problém a propaganda sa šíri naozaj, naozaj veľmi rýchlo, takže e, vidím aj dobrý dôvod, prečo by sme tu mali takéto termíny, takéto lehoty, jedna hodina, hoci chápem aj tie opačné argumenty, ktoré padli ohľadom týchto termínov. Máme úlohu veľmi jednoznačne zastaviť šírenie teroristickej propagandy offline aj online, najmä keď takáto propaganda môže mať skutočné dôsledky a keď môže nabátať ľudia, aby páchali skutočné teroristické útoky na druhej strane, ale Mám tri problémy s týmto návrhom, ktorý bol pripravený. Prvým je, že súhlasím s tým, že niečo, čo má rozsah a aj teda rozsah definícií nie je dostatočný. Vidím aj niektorý problém pri zahrňaní pojmu private persons. Aj ak web stránka, povedzme, je organizovaná súkromnou osobou, teda ak nám roz, rozširovať aj pokrytie na súkromné osoby. Bez ohľadu na to, kto prevádzkuje web stránku, či už je to fyzická osoba alebo niekto iný, zodpovednosť stále má. Čiže malo by to platiť aj pre web stránky, ktoré prevádzkujú súkromné osoby. Nevidím teda dôvod preto, aby sme ich vylúčili z rozsahu pôsobnosti na druhej strane, ale súhlasím s tým, čo hovorí eh, spravodajkyne ohľadom definícií Myslím si, že nejaký odkaz, ktorý tu máme na jednotlivé e, smernice a na definíciu terorizmu. To by sa mohlo zlepšiť, mohlo by to byť presnejšie. Definícia terorizmu v tomto právnom akte je príliš široká a e, ľahko by mohla pokrývať príliš veľa veci, ktoré by sme nazývali terorizmom. Ako príklad uvediem napríklad to, že v Švédsku sme nedávno videli schválený v Norsku sme nedávno videli e, teroristický útok, ktorý spáchal Anders Breivik, ktorý potom vlastne zverejnil svoj manifest aj na internete. Dá sa to vnímať ako povzbudenie terorizmu. Podľa tejto definície to samozrejme bude spadať do tohto rozsahu. Ale keď sa na to pozriete myslami mladých e, stratených mužov, tak je to v podstate do každého skôr demotivuje, aby robil čokoľvek iné. Takže čím prísnejšia bude definícia, tým lepšie, pretože podľa mňa prísnejšia definícia bude vhodnejšia. Druhý problém, ktorý mám, súvisí s cenou, ktorú platíme za odstránenie teroristického obsahu. Tá by nemala byť tak vysoká, aby sme ohrozili základné práva a slobody. Slobodná vyjadrenia názoru, sloboda vierovýznania. Tie sú kľúčovými stavebnými kameňmi európskej spoločnosti, tie musia byť vždy chránené. Švedská ústava, teda krajina, odkiaľ pochádzam, chráni tieto slobody cez dve základné aspekty. Slobodu tlače, zákon o slobode tlače a takisto aj e, základný, e, základné ústavné právo na vyjadrenie názoru, na slobodu názoru. Keď sa pozrite na niektoré odseky tohoto návrhu, bude zrejme, že to nebude v súlade s našou ústavou. Viem, že to môže vyzerať trochu rozdielne, lebo máme rôzne úrovne ochrany týchto slobôd v jednotlivých európskych spoločnostiach. Vo Švedsku nemôžete nikomu zakázať e, publikovať niečo, ak aj viete, že to, čo sa publikuje, bude trestné. My až takto ďaleko zachádzame pri ochrane slobody, slobody prejavu. A v iných spoločnostiach môžete robiť tieto preventívne kroky. Preventívne kroky sú problematické z nášho pohľadu hoci v nejakom prípade e, neumožňujú alebo nepovolujú teroristom, aby šírili svoju propagandu, ale táto prevencia je niečo, čo e, sa môže spustiť. Tretí problém, ktorý máme v tomto smere, súvisí s týmito postupmi, ktoré platia v prípade, že nie je nejaké predbežné rozhodnutie e, alebo sa uchádzame o nejaké predbežné rozhodnutie. Napríklad teraz tá procedúra pri aplikácií platí pre krajinu, ktorá e, posiela tento, túto žiadosť na odstranenie obsahu. Ale keď máte 7 až 10 krajín, ktoré posielajú ten istý, e, ten istý príkaz, čo mám urobiť? Mám sa vysporiadať so všetkými naraz v rôznych jazykoch, rôznym spôsobom. E, pre mňa to znie ako veľmi nereálne, nerozumné riešenie. Prakticky by to malo platiť len pre tú krajinu, kde ten obsah je umiestnený online. Takže tieto veci by mali byť vyjasnené, vyriešené. Ale v každom prípade som presvedčený, že sa nám podarí nájsť e, dostatočnú kapacitu preto, aby sme sa vysporiadali s touto zložkou e, s citlivosťou, ktorá sa očakáva od takejto zložitej alebo citlivej témy. Ďakujem pekne, Jasenko. Ak to chápem, teraz pani Anderson sa chce ešte raz vyjadriť. Ja som len chcela podporiť pani Eh, Madel vie žiadosti, aby sme mierne predložili termín. To by bolo naozaj rozumné, najmä keď zoberieme, aké, aké citlivá táto zložka je. Eh, hovorili ste o 5. alebo o 6. v ten deň? Ja som povedala o 6. Dobre, o 6. by to bolo samozrejme ideálne. Ďakujem pekne. A eh, teraz dám vám slovo komisii. Tamášovi Sigetimu, nech sa páči. Nechcete vystúpiť? Dobre. Tak dávam slovo spravodajcovi, aby mohol ukončiť e, debatu. Nech sa páči, ešte vy chcete slovo? Pani Hirš, nech sa páči. Vážený pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ja e, vidím takto nadradené ciele. E, návrhu komisie sú e, brániť šírenie teroristického obsahu a tieto e, vítam e, do tej miery a e, keď cieľom bojovať proti teroristickému obsahu, ale ja považujem za nesprávne tie navrhované nástroje a chcem jasne povedať, že nepotrebujem európsku sieť a to hovorí o tom skúsenosť, ktorú sme e, mali v Nemecku s presadzovaním e, týchto pravidel sieti a e, nie je to síce kopia nemeckého zákona, ale tá logika, ktorá za tým stojí, je však rovnaká. Tie povinné proaktívne opatrenia pre internetové služby sú vo svojom účinku len ďalšie povinnosť filtrovania. To už poznáme podobné prípady a mali sme o tom diskusiu a nechcem, aby z článku 6 bol nový článok 13 a tiež je tu Um, nebezpečie uh, voči uh, slobody prejavu a uh, názoru a preto musíme zabezpečiť, aby celkový zákaz neznamenal povinnosť všeobecného sledovania a tiež musíme E, zabezpečiť smernicu o sledovaní e, nezákonného obsahu, ale e, primerane a ako kolega povedal, už máme smernicu o boji proti terorizmu a máme tam definície v súvislosti s trestnými činmi a teroristickými činnosťami a mali by sme sa na to odvolať, pretože tie vágne definície, ktoré máme teraz, vedú presne k tomu, že za týchto okolností máme nebezpečie, že v EÚ vlády, ktoré ktoré už e, aj tak e, to e, neberú príliš vážne s slobodou tlače a názorov, ako napríklad v Maďarsku to využijú, aby potom umlčali svojich protivníkov a musíme presne nad týmto rozmýšľať a preto chceme s kolegami predniesť pozdňujúce návrhy, pretože to musíme posudzovať v kontexte. Ďakujem pekne. A dovolte mi dať teraz slovo pani Reda, spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi poďakovať všetkým kolegom za ich veľmi povzbudivé vyjadrenia. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým celkovým smerovaním aj e, teda ako by sa mal vybrať, a ktorým smerom by sa mala vybrať e, táto správa. Otázka znie, ako ďaleko máme zájsť. E, Vypočal som si veľa podpory pre presnejšie definície hľadom presného rozsahu, ako aj definície teroristického obsahu. Um, Myslím si, že čo sa týka otázky zosúladenia so smernicou v elektronickom obchode a zákaze všeobecného monitoringu, tam musíme byť veľmi tvrdí, pretože toto je naozaj otázka, ktorá sa týka základných práv, takže pre mňa je tu taká, tá povinnosť filtrovať je neakceptovateľná, ale e, bola by som ochotná, ochotná pozrieť sa na to, ako už hovorila aj kolegovia, aby sme uznali tie dobrovoľné opatrenia, ktoré existujú a e, dali im akýsi rámec. Čo sa týka ešte otázky toho, či web stránky, ktoré e, organizujú jednotlivci, majú byť zahrnuté, to je tiež samozrejme, aké povinnosti by im z toho vyplývali. Napríklad povinnosť odstraňovať obsah do jednej hodiny e, pre web stránku, ktorú e, prevádzkuje jednotlivec, to nie je možné. Najmä, keď zoberieme do úvahy to, že 99% stránov nikdy nedostanú takúto požiadavku, takže žiadať veľmi veľa stránok, aby boli k dispozícii e, kontakt, aby mali kontakt k dispozícii 24 hodín denne, ak nebudú nikdy kontaktované, a to by bolo naozaj priveľa. Ale samozrejme môžeme e, prijať rôzne stupne zodpovednosti pre rôzne veľkosti alebo pre rôzne typy takýmto e, stránok, takže takýmto spôsobom by sme vedeli vyriešiť. Samozrejme aj jednotlivý človek by nemal, byť, nemal by sa od neho žiadať, aby sme ešte pridávali definície teroristického obsahu do ich podmienok užívania, lebo bežné web stránky nemajú podmienky užívania. Takže preto som sa rozhodla, že jednoducho ehm, vynechajme web stránky, ktoré, ehm, ktoré prevádzkujú fyzické osoby úplne. Ak by ale mali byť zahrnuté, tak len s veľmi obmedzenými požiadavkami, ktoré nebudú zachádzať nad to, aby dokázali v nejakom rozumnom čase odpovedať na požiadavku na odstranenie obsahu. Ďalej, čo sa týka požiadavku na odstranenie, termínu pre odstranenie, eh, pre, pre predkladanie pozmeňujúcej návrhu poznám sa na sekretariát, či to je v poriadku, z mojej strany to vyhovuje. Eh, pevne verím, že eh, aj z pohľadu sekretariátu to nebude spôsobovať nejaké problémy. Uvedomujem si samozrejme, že všetky termíny sú veľmi krátke práve kvôli tomu, ako neskoro začala práca na tomto návrhu, ale v každom prípade sa nazdávam, že to naše zmýšľanie sa uberá naozaj veľmi podobným smerom, takže snáď aj práca na tejto správe sa už čoskoro ukončí. E, ďakujem pekne. Bola tu žiadosť až na 6 hodinu to posunúť 23., čo je bolo vlastne 17.30 e, formálne, to už dala EPP a e SND. Chcem sa spýtať, či s tým všetci súhlasia, aby sme to takto posunuli. Ak e, to služba potvrdí, že technicky to je možné, tak v takom prípade môžeme posunúť tú lehotu až do 23. februára do 17.30 pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Dobre. Dobre, vrátime sa k vám potom ešte e, s písomnou odpoveďou, potom ako si vypočujeme spätnú väzbu od našich služieb. Môžeme ísť ďalej. Ideme teraz e, ďalej na ďalšiu složku, ktorá sa týka poistenia zodpovednosti pri využívaní motorových vozidiel. Zodpovednosť za škody je takisto aj povinnosť zabezpečiť sa pre prípad takejto zodpovednosti. Spravodajkyňa je pani Charanzová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Na rozdiel od môjho posledného vystúpenia tu vo výbore, kde som išla do detailov celého návrhu, tak si myslím, že v tomto prípade budem skôr stručná. Ehm, podarilo sa nám vytvoriť dobrú sadu kompromisov, ktoré preberajú ehm, myšlienky od všetkých politických skupín, ak tieto kompromisy aj ehm, všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú odporúčané, budú schválené. Vytvoríme návrh, ktorý dáva lepšiu e, ochranu jednotlivým stranám a zároveň aj lepšie vymáhacie právomoci policií, pričom zároveň nebudeme zvyšovať e, poistné poplatky pre tisícky európskych občanov. Verím, že by to bola chyba spríjmať opatrenia, ktoré by mali veľmi obmedzené prínosy v reálnom živote, pričom by reálne viedli k vyšším nákladom pre držiteľov poistiek. Najvyššie, keď sa pozrieme na radu, tak takýto návrh by ani nemal žiadnu podporu vo veľkej väčšine členských štátov, najmä e, v formácii pre finančné záležitosti, kde sa táto téma táto zložka nachádza. Preto vás prosím, aby ste sa sústredili na to, aby sme dostali dobrý, vyvážený text, ktorý zajtra schválime, tak aby rada ho mohla prijať bez zmien a aby sme dokázali túto pozmenenú smernicu dokázali um, ehm, dosať do platnosti čo najskôr. Chcem poslancom pripomenúť, že tento návrh je reakcia na, ehm, na to, že skrachoval veľký poisťovateľ v Írsku, a e, poistníci zostali bez akékoľvek kompenzácie z ich nehôd, len nedávno sa to e, stalo znova v Bulharsku, podobný prípad. Kým neschválime takúto legislatívu, tak tu vždy bude riziko aj do budúcnosti pretrvávať. Cieľom tejto legislatívy je vyriešiť e, tie chyby a nedostatky v systéme, ale nemeniť celý systém. Ako som už hovorila počas našej prvej diskusie, 99% poisťova, systému poistenia motorových vozidiel v Európe funguje a funguje dobre. Potrebujeme e, opraviť len to 1%, pretože nám všetkých poslancov, aby hlasovali za konečnú správu zajtra. E, dovolte mi dokončiť tým, že poďakujem všetkým tenerým spravodajcom za veľmi dôležité doplnenia k týmto kompromisom. Veľká časť tejto zložky bola pomerne technická, ale bolo to naozaj veľmi e, príjemné a E, zaujímavé bolo to podstou pracovať so všetkými kolegami a som rada, že sme našli spoločnú pozíciu v takejto téme. Ďakujem pekne a teším sa na hlasovanie zajtra. Ďakujem pekne, Dita. Otváram teraz slovo pre tieňových spravodajcov. Začíname EPP Jožef Pošip. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi najprv na úvod povedať ešte skôr e, zhrniem pozíciu našej frakcie že sme veľmi spokojní s tým, aký postup zvolila pani spravodajkyňa ako skúsená, kvalitná členka nášho výboru a v zásade v tejto chvíli nemáme, alebo necítime, že je veľký rozpor medzi pohľadom pani spravodajkyne a pohľadom našej politickej frakcie. Ten materiál, návrh pokrýva 5 základných oblastí a dovolte mi aspoň veľmi stručne sa vyjadriť k týmto 5 oblastiam. Jedna oblasť sa týka minimálnej výške poistného krytia, ktoré poisťovne budú musieť zaviesť. Tu podporujeme tú čiastku, ktorú, ktorá stanovila komisia a nevidíme dôvod, prečo by sa táto čiastka mala ďalej zvyšovať. Druhá oblasť sa potom týka možností členských štátov prevádzkovať kontroly poistenia motorových vozidiel. Tu opäť podporujeme pravidlá, ktoré navrhla komisia. podporujeme aj niektoré návrhy, ktoré pani spravodajkňa pripravila, preto aby sa to spresnilo. Sú to tie návrhy, ktoré kladú zvýšený dôraz na citlivé e, nakladanie a ochranu s osobnými údajmi. To je pre nás veľmi dôležitá téma. E, čo sa týka informácií, ktoré takýmto spôsobom majú byť zdieľané, medzi členskými štátmi, tu sa domnievame, že by sa mali zdieľať len tie najnutnejšie údaje. E, nevyhnutné údaje, ktoré sa týkajú poistenca. Preto sme podali aj vlastný pozmenujúci návrh číslo 89, ktorý je alternatívou voči návrhu pani spravodajkyne číslo 16 a podľa nášho názoru je umiernenejší. Treťou oblasťou, ktorú by som spomenul, e, sú, je vlastne rozsah pôsobnosti smernice. Je to téma, o ktorej sme hovorili už naposledy pomerne výrazne. Diskutovali sme o tom, na aké všetky typy vozidiel sa táto smernica má vzťahovať podľa nášho názoru sa tu mierne rozchádzame s pohľadom komisie. Naša komisia pojala ten pôvodný návrh veľmi široko a my rozhodne podporujeme, aby sa táto smernica zúžila len na tie vozidlá, ktoré sú vymedzené a typovo schválené v súlade s európskou legislatívou. Príliš široké pojatie rozsahu pôsobnosti by podľa nás mohlo spôsobiť niektoré nežiaduce vedľajšie účinky, napríklad neadekvátny zásah do športových podujatí, kde závodia športové vozidla, alebo napríklad príliš veľká regulácia malých vozidiel, ako sú napríklad elektronické bicykle alebo kolobežky. Tu odkazujem na diskusiu, ktorá prebehla už tu na výbore a naša pozícia v tomto smere je jednoznačná aj v súlade so stanoviskom pani spravodajkyne. Konštatujem teda, že v tejto veci budeme podporovať návrh pani spravodajkyne, ktorý e, sa rozsahom pôsobnosti zaoberal. Tretia téma, ktorú by som spomenul a ktorá sa upravuje týmto návrhom, je potvrdenie o e, škodovom priebehu v predchádzajúcich poisteniach toto by malo uľahčiť spotrebiteľom prechod od jednej poisťovnie k druhej a posilní ich pozíciu do posilnenie práva poistníka. To budeme podporovať a takisto podporíme kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 6, ktorý je podľa nášho názoru vyvážený. A piatá vec, ktorú by som rád spomenul, je diskusia, ktorá tu bola veľmi široká a týkala sa tzv. garančných fondov. My podporujeme vznik garančných fondov, ktoré by mali vyplácať eh, poškodeným stranám v prípade insolvencie, insolventnosti eh, poisťovne, ktorá mala ručiť za danú nehodu, hoci som presvedčený, že pred vyjednávaním mohla byť rozsiahlejšia diskusia o mieste pôvodu garančných fondov. Mali sme aj diskusiu vo vnútri frakcie, eh, ako máme kompenzovať obete nehôd v prípade, že sa nehoda stala v jednom členskom štáte respektíve nehoda sa stala v inom členskom štáte, než tam, kde sídli poisťovňa. Po zvážení všetkých dostupných argumentov sme sa nakoniec priklonili k návrhu pani spravodajkyne a za našu frakciu môžem konštatovať, že budeme podporovať kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 5. Dovolte mi teda na záver poďakovať ešte všetkým kolegom, ktorí prispeli k vyrokovaniu týchto kompromisov a najmä pani spravodajkyni, ktorá v tomto smere odviedla naozaj veľmi dobrú prácu. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Ďakujem, Josip. A teraz uh, za SAD má slovo Lena Anderson kolega tu nie je kvôli e, ťažkostiam pri cestovaní a e, ospravedlňuje sa. E, on je vďačný za spoluprácu v tejto téme a dosiahli sme istý pokrok. No, stále máme isté obavy, on podporuje väčšinu z kompromisov a stále máme veľké bavy o tej téme bonusov, a malusov, pretože myslíme, že by to malo byť čo najviac priaznivé pre užívateľov, ale celkovo sme radi, že e, tu nastal pokrok a budeme e, naďalej to zblízko sledovať. Ďakujem len teraz aj e KR, e, pán Dalton. A ja sa chcem poďakovať spravodajkni za jej výbornú rýchlu prácu v tejto téme a konstruktívny prístup pri e, rokovaniach. EKR e bude podporovať všetky kompromisné pozmeňujúce návrh, ktoré riešia tie obavy, ktoré sme mali s tým pôvodným návrhom komisie. A my potrebujeme jasnosť e, po rozsudku výnok z ECE a komisia navrhla zmenu e, rozsahu a predmetu, ktorý bol problematický a e, neposkytlo to väčšiu e, jasnosť, pretože neriešil definície motorových alebo dopravných prostriedkov a neriešila problémy, ktoré by to spôsobili v poľnohospodárských alebo športových vozidlách a keby sa rozšíril ten rozsah a predmet na všetky povedlané vozidlá, tak by to malo dôsledky, hlavne pre motorový šport by to bolo katastrofické, pretože aj poistovateľia. aj aj priemyslom jasne povedať, že by bolo skoro nemožné poskytnúť e, poistenie pre motorový šport vzhľadom na riziko, e, osobitne e, na poškodenie motorov, ktoré je bežné pri súťažných podujatiach a v dôsledku toho by všetky také podujatia neboli reálne, pretože žiadny poisťovateľ by bol, nebol pripravený poskytnúť potrebné krytie a tým pádom by uh, E, nebolo možné, aby účastníci súťaži mohli znašať tie rizika. Ako vieme zo štátov, e, kde um, plné uh, ručenie zodpovednosti za prevádzku um, motorového vozidla um, bolo um, povinné aj pri uh, súťažiach, tak uh, sa tam poistenie zvýšilo a, a to aj pre verejnosť a preto nie zmysel, a, ako uvádza komisia vo svojom návrhu, že prečo by mali byť aj tak do toho zahrnutí a tiež e, vítame e, vypustiť e, z toho aj elektrobicykle, aj historické vozidla. A ja som veľmi rád s týmto, som spokojný s týmto návrhom a teším sa na ďalší postup. Ďakujem, Daniel. A teraz za zelených Pascal Duron. Merci, madame la prezident. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som chcel jednoducho len povedať, samozrejme poďakovať Dite a povedať, že podporujeme e, správu vo všeobecnosti. Už sa tu o tom hovorilo a určite to nikoho neprekvapí. Máme trochu problém e, s otázkou elektrických bicyklov e, tí, tie, ktoré eh, dosahujú rýchlosť menšiu ako 25 km za hodinu, teda netreba ich evidovať a aj policajti ich považujú za bicykle, čiže eh, chceme, aby sa právny predpis eh, pre tieto bicykle nemenil. Vieme, že sa o tom hovorilo v úvodnom ustanovení a samozrejme my predložíme v každom prípade pozmeňovací návrh, aby nedošlo k zmene pre elektrické bicykle, ktoré dosahujú rýchlosť menšie ako 25 km za hodinu, ale v ostatných e, aspektoch nemáme problém. Ďakujem. Teraz otváram e, mm, diskusiu. Chce niekto vystúpiť e, v debate? Nie? Tak dám slovo zase Dite. Blahoželám, že ste to stihli týždeň pred lehotou. Dita? It wouldn't have happened if I did. To by sa nestalo, keby som nemala podporu tieňových, takže chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí pracovali na tej téme. E, len pár zabezpek. E, Mojím cieľom od začiatku bolo zamerať sa na e, predmet priamo, teda aby sme nešli ďalej, ako je terajšia smernica a čo sa týka systému bodov a malusu, viem, že sme mali pár krát výmenu názorov k tejto téme a ja by som povedala, že tá zmena sa nestane za jeden deň, takže pre mňa, pre spotrebiteľov je dôležité, aby sme zmenili terajší systém, že ak e, sa presnete s autom, povedzme, ako ja do Francúzska a chcete ho zaregistrovať tak, že budete vnímaný ako občan toho štátu a nie ako dnes e, kde existuje diskriminácia a poisťovňa neuzná vaše poistenie teraz. Bonus malus je možno náš e, posledný končný cieľ, ale to sa nestane za jednu noc. A ďakujem kolegovia, uvidíme sa zajtra. Uh, ďakujem Dita. Tým uzatvárame rozprávu k tej téme o poistení a hlasovanie bude zajtra ráno o 9.15. Teraz ideme k spisu o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním celnej únie a jej riadenia. Spravodajkyňa je Virginie Rozier. Máte slovo. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážení kolegovia, v novembri som vám odprezentovala stanovisko z vlastnej e, iniciatívy, ktoré sa týka posilnenia konkurencieschopnosti vnútorného e, trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia. Ako som už spomínala, e, colná únia a colná politika EÚ nás za posledné mesiace veľmi zamestnávala spoločne s kolegami Salimovičom Pospíšinom a zaoberali sme sa mnohými colnými spismi vecmi, ktoré sa aktuálne preberajú. Čiže e, aj tieto aspekty a tieto právne predpisy boli pretavené do správy, ktorú vám prezentujem. Skutočne sa nám podarilo zosúľadiť medzi politickými skupinami E, názory, máme spoločný názor na to, že um, colné um, otázky, colné aspekty sú veľmi e, dôležité nielen v EÚ, ale aj globálne, pretože ide o uh, najstaršie politiky a predstavujú základný spájací prvok v rámci EÚ. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za kvalitné príspevky, uh, najmä za uh, 70 pozmeňovacích návrhov. Uh, ja uh, sama som predložila niekoľko takýchto návrhov za skupinu SD, no No a e, teda podarilo sa nám zosúľadiť naše názory, naše názory, to sa e, teda pretavilo aj do našich diskusí a za tie všetkým ďakujem. Pokiaľ ide o e, konečný návrh, máme tam 10 kompromisných návrhov, um, tie um, vlastne zahrňajú približne 40 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Nebudem hovoriť podrobnosti, neobávajte sa, len eh, spomeniem tie najdôležitejšie. Poprvé, treba zdôrazniť prioritný charakter um, implementácie colného kodexu EÚ aj um, eh, informatickej štruktúry, ktorá musí byť eh, využívaná spoločne, aby sme mohli spoločne využívať tento kodex colnej únie a ide teda mm, o názor, že ide o prioritnú tému a s týmto názorom sa stotožňujeme eh, všetci v politickej skupine. Čiže je jednakou úlohou aj komisia, aj rady, aby boli e, spojené všetky politické, administratívne, ale aj finančné a ľudské nástroje, aby um, informatické nástroje, ktoré ešte nie sú funkčné v rozpore s lehotou, ktorá bola pôvodne stanovená pre členské štáty, stanovila ju komisia, aby teda sme e, to zabezpečili uh, tak, že nová lehota bude dodržaná a tieto nové informatické nástroje budú zavedené čím najskôr. Takže ide o nový uh, novú situáciu a nejaký, nejaký ďalší posun lehotu už určite nebude akceptovateľný. E, chceme teda e, e, hovoriť aj o maximálnej transparentnosti, maximálnej viditeľnosti, aby E, bolo možné e, kontrolovať e, výkonné orgány v rámci EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Koncept, všeobecnejšie povedané, chceme, aby budúci program do roku 2010, ale aj ďalšie programy pre colné otázky boli rozsiahle, a preto žiadame od komisie, aby preskúmala týchto eh, základných 17 eh, nástrojov, keď teraz sa, sa dokončia, aby, aby eh, preskúmala správu a riadenie celného programu. No a tu by sme sa chceli oprieť najmä o správu Európskeho zdroja, dvora auditorov. Chceme ehm, zlepšiť správu a riadenie celného programu a preto mm, žiadame o komisiu o to, aby ďalej pracovala na tejto téme a aby žiadala Ehm, rovnaké uplatňovanie colných právnych predpisov na celom európskom území. Ehm, ďalšia dôležitá vec, nielen pre nás, ale aj pre kolegov, je dôležité, aby, inform, aby e, bol e, parlament e, podrobne informovaný o programe pre colnú oblasť z roku 2020 aj o vývine colného kódexu a aby v podstate boli členské štáty informované tak, ako si to zaslúhujú, aby sme všetci dostali informácie, ktoré potrebujeme. Tento program vo výške 250 eh, miliónov eur je veľmi eh, signifikantný pre EÚ a eh, jednoducho Európsky parlament musí byť zapojený do tejto činnosti, eh, najmä v situáciách, eh, keď je to ako dnes, že čelíme rôznym problémom. Ďakujem veľmi pekne tienovým spravodajcom aj kolegom, ktorí prispievali k tomuto návrhu a dúfame, že 29. januára bude podporený aj v hlasovaní vo veľkej miere. Ďakujem veľmi pekne. Adam Teraz dáme slovo tieňovým najprv z EPP, Adam Seinfeld. <clears throat> Ďakujem. pekne, pani predsednička. Predovšetkým sa chcem poďakovať a e, zablaželať e, spravodajkyni za to, že keď e, sa keď analýzujem túto správu, tak vidíme tu e, veľký vklad práce do tohto dokumentu. A čo e, treba zdôrazniť aj uznať. E, a chcem povedať, že nie len zo samotného názvu a obsahu tej správy, ale aj z toho, čo potrebujeme, musíme v tej správe E, dať dôraz na tri veci. Poprvé, zväčšenie konkurencieschopnosti. Chceme, aby náš spoločný e, vnútorný trh e, v Unii bol veľmi konkurenčný. Čo sa týka fungovania vo vzťahu k vonkajším trhom a toto je jedna zo zásadných vecí. Po druhé, chceme prehlbiť colnú úniu, to je veľmi dôležité pretože vieme, že dnes eh, my možno máme rovnaké hm, predpisy, ale eh, v eh, celnom prístupe pri fungovaní administrácií a v konaniach v praxi sa to v jednotlivých štátoch líši a to nezodpovedá spoločnému vnútornému trhu a toto musíme tento náš pohľad zvrazniť a poďalšie chceme sa vzdať e, cieľ vony a e, v tejto veci e, najväčšiu silu a na, najväč miesto sa venuje kritike zavadzaniu elektronických systémov. A, to je samozrejme, pretože e, nedostatok eh, týchto elektronických systémov, ktoré by eh, boli zavzané eh, v vhodnú dobu, nefunguje pre prehlbovanie solnej únie. Ale to nie je všetko. Prednedávnom som o tom hovoril už aj skôr, že bez pochyby, čo týka termínov, zavadzanie elektronických systémov je veľmi dôležité v dnešnej dobe pri elektronickej spoločnosti a mm, elektronickom hospodárstve je ťažké si predstaviť, že by to fungovalo bez tých systémov e, na priorita je bezpečnosť e, e, tých systémov a nie termín fungovania tých systémov. A e, musím zdôrazniť, že tie systémy neboli doteraz realizované, ale treba povedať, že komisia sa musí držať vyhlásených levod, ale tie musí plniť tak, aby boli bezpečné tie systémy pre financie v Európe, pre fungovanie podnikov. A to je podľa mňa absolútna priorita. A nad rámec tej otázky eh, elektronických systémov chcem povedať, že pár otázok eh, to buď vôbec nebolo eh, dosť silne zúrazených. V prvom rade spomeniem Brexit, pretože ten bude mať zásadný vplyv na fungovanie jednotného vnútorného trhu, ale aj celnej únie. A každý nedostatok alebo nedokonalosť tu môže skončiť s veľmi vážnymi dôsledkami. A samotná tá skutočnosť e, postupu pri Brexite a e, toho stavu, ktorý teraz máme a určite ešte budeme mať aj pár mesiacov alebo rokov neistoty a to spôsobuje veľké problémy pre e, podnikateľov, pre dovozcov, vývozcov a otázka Brexitu musí podľa mňa byť silnejšie zvorazená v tejto téme. Ďalšia vec je dopady na podnikateľov a konkurenciou. Všetko, čo týka e, celnej únie a e, všetky e, nezrovnalosti, neslúžia práve podnikateľom, ale konkurencii. A čo týka ochrany spotrebiteľa, musíme v našej komunikácii dbať na zájmy spotrebiteľov a ich bezpečnosť a takto eh, pri eh, výbere priemyselných eh, produktov a úsporných produktov a Komisia pre medzinárodný Výbor pre medzinárodný obchod uvidel, že dôležité sú aj tie prvky, ktoré sa týkajú vzťahov na vnok a ja som čas mojich eh, pozdňujúcich návrhov eh, venoval. No, ako mm, EPP sme eh, cez 20 pozdňujúcich návrhov prednesli a mm, ešte tieto kompromisy popravíme, ale tie pozdňujúcich návrhy, ktoré nie sú v kompromisoch alebo budete o nich hlasovať, dúfam, že podporíte, pretože sú dôležité a významné aj čo týka otázky Brexitu, aj čo týka činnosti podnikateľov a konkurencieschopnosti a tiež ochrany spotrebiteľov. Ďakujem pani predsednička. For the ECR, I give the... Ďakujem a teraz aj e KR. Danny Dalton má slovo. Yeah, well, we... Ďakujem, pani predsednička. My sme nepredniesli žiadne pozície na a z veľkej miery súhlasím s tým, čo spravodajkyňa povedala Jedna z kľúčových vecí pre nás je, keď hovoríme o Brexite, a nie o Brexite, ale ešte e, širšia otázka to elektrický obchod, ktorý je veľmi sa rozvíjajúci sektor aj vývozov aj dovozov e a vždy sme sa snažili zabezpečiť, aby minimálne práva podporovali spotrebiteľov, hlavne v súvislosti s Brexitom, návrh komisie v ďalšej oblasti e, Ehm, prináša právo de minimis na nulu a to v skutočnosti postihne elektronický obchod medzi EÚ a tretím štátom, pretože potom by ste boli v situácii, že keď si niekto ehm, objedná niečo, tak by to hneď bolo zadržané na colnici a bolo by na to uvolená DPH a to ehm, by nikto neurobil viac než jedenkrát a my teda nevieme, čo sa udeje s Brexitom a colnou úniou a keď hovoríme o colnej únii, tak musíme naďalej sledovať tie štáty, ktoré sú v colnej únii, ale nie sú v EU a preto majú prospekt z tých obchodných dohod, ktoré má EU a sú v asymetrickej zlej situácii ako je Turecko. A mali by sme mm, to skúmať, keď chceme pokračovať e, s colnou e, úniou. Môžeme mať e, štáty, e, ktoré e, znižujú clá pri dovoze, ale nemajú prospech pri vývoze. Ale ináč z veľkej miery súhlasíme so spravodajcom. Teraz Daniel, teraz Jozenko Solimič z EKR. Ďakujem, ja som za Alde a chcem povedať, chcem sa poďakovať spravodajcovi a e, tie kompromisné pozniece návrhy z prvej sprave boli pôsobivé a e, riešili sme mnohé technické e, veci, ale nakoniec to bude výhoda pre túto správu a keď máme fungujúcu celnú, úniu, to je stredbodom EU a ak nezabezpečíme spôsob fungovania tak, väčšina z dôryhodnosti EÚ bude odborana a nielen mm, platiteľe dane a mm, podniky. Všetci majú e, právo, aby sme vyžadovať od nás, aby sme zabezpečili lepšie fungovanie celnej únie a tie problémy, ktoré nám kolegovia načrtli, sú jasné a to je lepšia infraštruktúra, minimum byrokracie, problém s Brexitom. A, a tieto problémy tu nadalej budú a uvidíme, ako to skončí. E, taktiež e, poznamenávam Um, že eh, je tu eh, žiadosť eh, vypustiť e, informácie zo strany komisie. Zaznamenali sme to a chceme teda spolupracovať e, s komisiou. Komisia chce spolupracovať e, s parlamentom a takýto postup uprednostňujem. Preto sa pani predsednička teším na tom, že budeme naďalej pracovať na tejto téme a čím najskôr uzavrieme túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa niekto ďalší z spravodajcov hlásil, takže dávam slovo kolegom nikto sa nehlási, takže dám slovo späť Viržiny, aby uzavrela túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne eh, kolegom tieňovým spravodajcom za pripomienky. Myslím, že eh, kolega z EPP uvádzal mnoho obav. Myslím, že v kompromisnom znení sme už e, mnohé tieto témy vyriešili, najmä jednotnosť celných postupov a tiež sa stotožňujeme s presvedčením, že je dôležité si stanoviť e, určite primerané lehoty, ale tieto lehoty neslobodno zase na druhej strane neustále posúvať a keď sme si ich stanovili, treba ich dodržať. Otázka Brexitu nás samozrejme tiež e, znepokojuje už určitý čas, ale ešte dáme v tomto období, dúfam, že to už dlho nebude trvať bez ohľadu na výsledok najmä colná eh, únia bola eh, vytvorená a navrhnutá pre EÚ a tí, ktorí chcú byť súčasťou colnej únie, tak sa musia jednoducho podriadiť pravidlám a dodržiavať ich. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ďakujem veľmi pekne za ich príspevky do tejto diskusie. Tie budú pretavené do kompromisu a dúfam, že na konci tohto mesiaca získame väčšinovú podporu aj v rámci hlasovania. Ďakujem veľmi pekne, Viržiny, tým sa uzatvára naša diskusia, pokiaľ ide o posilnenie konkurencie schopnosti vnútorného trhu rozvíjať zavedením colnej únie EÚ a jej riadenia. No a táto kompromisná správa bude e, odhlasovaná a teda bude sa o nej hlasovať 29. januára a budeme hovoriť e, ďalej o odporúčaní e, komisie a podpredsedu um, um, komisie eh, o eh, teda eh, rámcovej dohode medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou. Ide o stanovisko, ktoré bude predložené AFET, teda tomuto výboru a mm, my by sme si o tom mali vymeniť prvé názory. Ehm, pravdepodobne E, si to pán spravodajca správne vypočítal, ale my sme trochu popredu, pokiaľ ide o náš program, takže ešte zrejme nevie o tom, že už je na rade jeho bod, čo my e, sa snažíte naznačiť, že už je na ceste, prosím. Aha, zdá sa, že je na ceste pán spravodajca, takže poprosím vás, vážení kolegovia, len o minútku strpenia a budeme pokračovať touto správou. Ja by som navrhla, ak súhlasíte, e, tým, že by som dala slovo pánovi e, tieňovému spravodajcovi e, za ALDE, pánovi Selimovičovi, ak súhlasíte. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať Andreasovi, hoci tu nie je prítomný a nemôže to počuť za prácu na tomto spise. E, pracovali sme na uznesení, e, ktoré bolo odhlasované minulý rok e, na zasadnutí výboru IMCO, no a teda chceme vyslať posolstvo Švačerskej konfederácii z našej strany. Samozrejme je tu vysoká miera integrácie medzi nami a Švajčiarskou konfederáciou, čiže je treba, aby sa IMCO vyjadrilo k tejto správe AFET táto rámcová dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou je čosi, o čom sa už rokuje. 4 roky hovorili sme um, Hm, o tejto téme na mnohých zasadnutiach eh, nás a teda s výborom a myslím, že súhlasím s pánom eh, Švábom, že treba ukončiť túto diskusiu, zlepšiť to právnu istotu eh, pre švajčiarske obchodné subjekty, ale aj pre um, zainteresované strany z nás. Čiže je to dôležitý signál pre švajčiarskú konfederáciu. Tu ma teší návrh tejto správy, pretože je veľmi jasný. Uvádza sa tam, že E, teda e, vyjadrujeme polutovanie nad e, niektorými opatreniami, ktoré by boli eh, teda vnútroštátneho charakteru a mohli by eh, vlastne zhoršiť situáciu medzinárodných pracovníkov. S tým, na tom sa myslím, že zhodneme a ďakujem pánovi Švábovi ešte raz za túto správu. Ďakujem veľmi pekne, Josenko a teraz už dávam slovo pánovi Andreasovi Švábovi, eh, pánovi spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi Selmovičovi za milé slova. Myslím, že je to naozaj téma, ktorá sa objavila na našom programe už viackrát, čiže nie je to pre nás nič nové ani našim kolegom. A ako povedal veľmi správne aj pán Celimovič, hovorili sme o tejto téme už viackrát, hovoríme už o nej dlho a vždy e, išlo o tému súvisiacu s vnútorným trhom. A ja som veľmi rád a myslím, že aj kolegovia e, sú radi, e, že teda aj výbor AFED sa rozhodol vypracovať eh, správu k tejto téme. Sice dosť neskoro, ale nikdy nie je prineskoro, pretože my eh, sme teda tiež eh, chceli um, podpísať takúto rámcovú medziinstitucionálnu rámcovú dohodu a myslíme si, že ide o správny spôsob, ako vyvážiť povinnosti švačerskej strany na jednej strane um, a, a teda so slobodou, ktorej sa tešia na, na jednotnom trhu. Nie je to však jednoduché, pretože švačerská konfederácia má špecifickú podobu uh, vlády často využívajú eh, ľudové hlasovania a podobne, čiže nie je to jednoduché, ale myslím si, že eh, negociátor sa naozaj veľmi snaží nájsť tú správnu rovnováhu a preto posúvame eh, tento návrh pred, naozaj to potrebujeme a ja chcem povedať, že ja pochádzam z pohraničnej oblasti a je to pre mňa mm, osobná téma, pretože chceme mať dobré vzťahy so Švajčiarskou konfederáciou, ale Chceme mať rovnaké podmienky a chceme, aby to bolo spravodlivé. A práve preto vítame túto dohodu a no, teda táto správa bola um, vypracovaná no, na čas. Aj v správe Afed sa vyjadruje dlhodobé stanovisko tohto výboru, čiže chcel by som odporúčať kolegom, aby podporili túto správu. Ďakujem veľmi pekne uh, pánovi spravodajcovi a teraz dávam slovo Virginie Rozier za SAD. Ja hovorím v mene tieňového spravodajca e, pána Dantyho za túto e, k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za tento e, prístup, ktorý považujeme za veľmi vyvážený a zdôrazňuje význam integrácie pre obidve strany. Je to ambiciózny cieľ a to aj vďako, vďaka už odsúhlasenej a dohodnutej inštitucionálnej rámcovej eh, eh, dohode, ktorú ešte musí schváliť česká ehm, vláda. Chceme rozvinúť ehm, plný potenciál vzájomnej spolupráce, aby sa mohli eh, prínosom tešiť eh, občania aj podniky v cezhraničnom kontexte. Na podpísanie tejto eh, cezhraničnej, tejto inštitucionálnej rámcovej dohody pán Danty hovorí, že je potrebné zdôrazniť slobodu pohybu Mm, pracovníkom, ako sa uvádza aj v sektorálnych dohodách. Preto treba e, sa e, vyhnúť e, akýmkoľvek obmedzeniam pre európskych pracovníkov a v ich prístupe na švajčiarsky trh. To isté by malo platiť pre oblasť verejného obstarávania. Musíme zabezpečiť to, aby eh, žiadne subjekty eh, nezažívali diskriminačné zaobchádzanie. Čiže pán Danty eh, dúfa, že takéto doplnenie bude akceptované aj zo strany pána spravodajcu aj tiňových spravodajcov a že sa to odsúhlasí na budúcom zasadnutí IMKO. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa pýtam pána spravodajcov, či sa chce opäť ujať slova. Ak teda to tak nie, tak 29. januára budeme hlasovať o tejto správe, tým uzatváram túto diskusiu. Ešte na programe máme presadzovanie e, transparentnosti e, teda nadväznosť na trialóg, e, keďže zodpovedné osoby za tento bod tu nie sú prítomné, takže by som chcela posunúť tento bod na zajtrajšie zasadnutie. Ide o bod 5, e, takže mm, končím dnešné zasadnutie. Stretneme sa zajtra ráno o 9 a budeme ráno hlasovať a ďalej budeme pokračovať hlasovanie ešte 9.15. Ďakujem veľmi pekne.